zautočí na túto chorobu v Európskej únii a aj v iných krajinách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Dali. Tým sme uzavreli tento bod. A teraz tu máme krátku prezentáciu správy kolegu Enrico Guerrera Saloma o účinkoch celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy na rozvojové krajiny a rozvojové spolupráce. Takže nech sa páči, pán kolega Salom, 4 minúty. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár. Finančná a ekonomická kríza má tie najťažšie dopady na rozvojové krajiny a na vynárajúce sa ekonomiky, najmä na tie krajiny, ktoré majú nízky národný dôchodok. E, táto kríza zabrzdila udržateľný rozvoj, ktorý existoval v mnohých z týchto krajín, poslednom desaťročí. Ekonomický rast, ktorý vytváral pracovné miesta, viedol k ozdraveniu verejných financií, dával podnety na expanziu obchodnej činnosti a takisto e, oficiálne viedol k rozvojovej pomoci. Ale v rokoch pred krízou tieto krajiny už trpeli. Najskôr tu bola potravinová kríza, ktorá ohrozila prežívanie 100 miliónov ľudí. Potom tu bola energetická kríza, e, ktorá e, skutočne e, potrebovala veľa zdrojov tých krajín, ktoré neprodukujú plyn ani, ani ropu. No a nakoniec tu bola klimatická kríza a finančná kríza, celú túto situáciu ešte zhoršila. Ako naznačuje samotná Európska komisia, potom, ako postihla rozvojové a vynárajúce sa ekonomiky, tretia vlna finančnej krízy poškodila tie najchodobnejšie krajiny, pričom sa táto v podstate ekonomická kríza e, zmenila na rozvojovú, sociálnu a humanitárnu krízu. Všetky polia E, alebo všetky oblasti aktivít v týchto krajinách boli poškodené. Poškodil sa ekonomický rast, ktorý v roku 2009 bude oveľa nižší ako v predchádzajúcich rokoch. Došlo k zníženiu objemu obchodu a to poškodí e, bilanciu bežného účtu týchto krajín. Je menej vonkajších investícií, a tieto krajiny majú iba veľmi obmedzený prístup k medzinárodným finančným e, inštitúciám a kreditom. Na druhej strane sa znížila e, emigrácia a takisto aj oficiálna pomoc, rozvoju, rozvojová pomoc. 100 tisíce ľudí sa ocitli na zozname na najchudobnejších a 100 tisíce detí E, trpia napríklad v Afrike. V tejto realite Európa sa musí prejaviť, musí dodržiavať svoje záväzky v oblasti rozvojovej pomoci. Treba vytvoriť nové zdroje, dodatočné zdroje, ktoré by týmto krajinám pomohli. Treba požiadať, aby sa odľahčili e, oblasti, e, aby sa odľaštila imigrácia, aby sa podporoval okruh v Dohe rozvojový a aby sa bojovalo proti daňovým rajom. Rovnako je potrebné pracovať na prijatí moratórií alebo zrušení dlhu tých najchudobnejších krajín. Ako spravodajca tejto správy som chcel dosiahnuť čo najväčší možný konsenzus, a preto som prijal pozmeňujúce návrhy zo všetkých parlamentných skupín. Ale zajtra ešte som ochotný predložiť e, k odseku 33 ústny pozmenujúci návrh s cieľom získať viac hlasov, viac vôle pre niečo, čo je nevyhnutné, aby Európa hovorila jedným hlasom a bola pevná a silná v oblasti pomoci krajinám, ktoré to potrebujú. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odozdávam slovo pánovi komisárovi Dalimu, aby sa vyjadril za komisiu. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel poblahoželať spravodajcovi za túto veľmi komplexnú správu. Ako sa správne zdôrazňuje v tejto správe, rozvojové krajiny boli postihnuté krízou o mnoho horšie, než sa pôvodne očakávalo v skutočnosti boli postihnuté e, rôznymi spôsobmi, ako boli prchavé ceny komodít a nestále zárobky z cestovného ruchu. Spoločnou črtou je rast finančnej potrieb mnohých krajín. Mnohé rozvojové krajiny boli často povinné e, znižovať e, výdavky na sociálnu oblasť, predovšetkým na výživu vzdelávanie a zdravotníctvo. To malo e, veľmi ťažké dôsledky na tieto krajiny a podkopávalo to nielen miliónové rozvojové ciele, ale aj iné ciele v posledných rokoch. Napriek prvým príznakom obnovy ekonomik na svete, africké krajiny budú rozhodne zaostávať. Európska únia ukázala, že dokáže viesť spoločnou reakciou počas krízy, predovšetkým v rámci OSN, G20 a G8. My sme reagovali veľmi rýchlo, aby sme premenili sľuby na konkrétne záväzky, tak aby sme pomohli rozvojovým krajinám vysporiadať sa e, s dôsledkami krízy. Posledný, posledné jary sme zaviedli opatrenia, aby sme znížili dôsledky krízy aby sme chránili tie najzraniteľšie skupiny obyvateľstva. Reakcia Európskej únie zahŕňa nielen reakciu spoločenstva ako celku, ale aj reakciu jednotlivých členských štátov. Sú to bilaterálne reakcie, ale aj príspevky medzinárodných finančných inštitúciou, ktoré žiadali krajiny G20. Okrem toho, bližšia spolupráca so Svetovou bankou a menovým fondom nám pomohla zabezpečiť konsistentnosť našej e, analýzy a doplnkovosť našej pomoci. Ako zdôraznila správa, komisia vytvorila a realizuje veľmi dôležitý ad hoc mechanizmus, ktorý sa volá Vulnerability Flex. Tento mechanizmus mal pomôcť e, chudobným krajinám venovať finančné prostriedky predovšetkým e, do sociálnej sféry. Strednodobá revízia Európskeho fondu e, by mala pomôcť ďalej podporiť tento mechanizmus. Rozvojová pomoc zohrávala, bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri pomoci partnerom pri prekonávaní krízy. V tejto súvislosti komisia víta vašu pomoc a žiada, aby ste naďalej pracovali na tom, aby ste dosiahli ciele do roku 2015. Iné krajiny by mali prevziať na seba ciele, rozvojové ciele, tak aby sme mohli zvyšovať poskytovanú pomoc a efektívnosť. 1. apríla komisia príjme svoj jarný balík pomoci. Dvora sa bude klásť na dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov a komplexný prístup, ako aj zadefinovanie programu, ktorý e, pomôže krajinám dostať sa z krízy. Na jeseň e, sa bude robiť revízia miliónový rozvoj cieľov v rámci OSN a Európska únia by aj tu mala zohrať svoju úlohu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Dali. A teraz prechádzame rovno k voľnej rozprave. A kolegyňa Basesku sa hlási o slovo jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hospodárska finančná kríza postihla Moldavsko značne. Ekonomika tejto krajiny klesla o 9 a nezamestnanosť sa zvýšila 6 Je veľmi dôležité podporovať priame investície v tejto krajine. Chcela by som povedať, že Moldavská republika najala 9 európskych poradcov na jeden rok, ktorí by mali pomôcť ministerstvám Kišiňové. My, Rumúni, hovoríme tým istým jazykom ako Moldavci, preto Moldavci môžu ťažiť z našich skúseností vo všetkých oblastiach. Je nevyhnutné využívať to, čo poskytuje Rumunsko a dať možnosti e, Moldavcom pracovať aj na západe, pretože to podporí moldavskú ekonomiku. Som naozaj veľmi rada, že e, Moldavsko dostalo e, z mezemenového fondu na roky 2011-2013 finančný balík vo výške 2,6 milióna eur a moldavský minister dostal túto čiastku dnes. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolega. Vážený pán, predseda, aj keď centrum krí- a pôvod krízy nie je v rozvojových krajinách, či to sú naviac postihnuté, e, zníženie kreditov, depresívny cyklus, oslabenie medzinárodného trhu a Pracujúci emigranti to boli hlavné kanály, ktorými sa rozširovala kríza, ktorej predchádzala, eh, predchádzal veľký pohyb základných, eh, cien základných produktov. Eh, spoločná odpoveď na krízu musí rátať s rozvojovými krajinami a takisto aj s globálnou spoluprácou. My sme požiadali Medzinárodný menový fond, aby tú záťaž, ktorú táto kríza spôsobila rozvojovým krajinám, aby bola predmetom správy, ktorá bude prednesená na budúcej schôdzi G20 a aby bola vypracovaná e, taxa, e, ktorá by prispela e, k, alebo daň, ktorá by prispela k zmierneniu týchto rozdielov. E, pán Gerejru, ja vám e, blahoželám k vašej skvelej správe.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 Dobrý večer, pán predseda, vážený pán komisár. V túto neskorú hodinu ďakujem spravodajcovi za veľmi dôležitú správu. Som presvedčený, že najlepšie môžeme popr- proti kríze postupovať e, odvoleným e, obchodom a globalizáciou, nie nejakým protekcionizmom. Preto Európa musí otvoriť svoje trhy, aby m, posilnila konjunktúru aj globálne a takto bojovala proti chudobe. O pár dní sa e, stretne spoločné parlamentné zhromaždenie ACP EÚ na Tenerife a moji kolegovia z krajín ACP vždy poukazujú na tie problémy, ktoré e, im spôsobujú e, dotované mm, polnohospodárske produkty EÚ. E, takto musíme mm, dostať našim politickým vyhlásením a v našich konkrétnych činoch. Pán komisár EÚ preukázala vodcovstvo, hovorí komisár, ale môžeme urobiť o mnoho viac. Je to um, Mm, vec obchodu, férového a spravodlivého. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem, pán kolega Schmidt a pán kolega Ferreira na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Uvedené krízy potravinová, energetická, klimatická, finančná, ekonomická a sociálna sú len rozličnými výrazmi jednej štrukturálnej krízy, ktorá trvá už 10 ročia. A niektoré oblasti ako subsahárska Afrika e, už každým, každým desaťročím sa ich situácia zhoršovala. Rozvojové krajiny majú niektoré spoločné vlastnosti, závisia od exportu, mali, malé množstvo surovín, nediverzifikovanú ekonomiku, e, prevažuje poľnohospodárstvo, turizmus a je tam veľmi malý objem zahraničného kapitálu. Liberalizácia obchodu, ktorá bola vnútená týmto krajinám, e, často prostredníctvom vydierania, e, viedli len k zhoršeniu závislosti týchto krajín a to zhoršilo možnosti rozvoja. Zahraničný dlh je E, obrovským problémom rozvojových krajín. Čoraz e, oni už túto dlžobu viackrát splatili, ale stále nie je splatená, často dosahuje astronomické sumy a zrušenie týchto dlhov, odpustenie dlhov je existenčnou otázkou. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. A je aj určitá spravodlivosť, ak dodržíte rečnícky čas. A na záver voľnej rozpravy si vypočujeme pána Mlceho. Najväčšia hospodárska finančná kríza od 30. rokov minulého storočia, ako vieme, sa dotkla silne nielen Európy. Rozvojové krajiny trpia obzvlášť dopadmi tejto krízy a pritom za to môžu úplne najmenej. Špekulácie, chamtivosť po rýchlych výnosoch, najmä v anglosaxskom priestore a úplný chaos dostal svet na pokraj katastrofy, čiže musíme e, naozaj sa vrátiť k regulácii. V Európe sa štáty masívne zadlžujú, aby opäť rozbehli hospodárstvo, bohužiaľ v rozbojových krajinách vzhľadom na ich nedostatočné finančné prostriedky, čo často nie je ani možné. Im treba dať e, príležitosť posilniť svoje vlastné hospodárstva, e, chrániť ich pred dovozmi, ktoré dumpingovými cenami ničia lokálny trh a ktorí ničia životné podmienky domáceho obyvateľstva. Musíme im dať možnosť sam, samým sa vymotať z krízy a tá klasická pomoc e, sa dá pozvažovať za e, zlyhanú. A e, treba naozaj bojovať proti tomu zlu hneď pri zdroji, treba veľmi prísne regulovať finančné trhy, zakázať špekulatívne praktiky a rýchlo zaviesť finančnú daň. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Melcer. Praje si komisia ešte raz vystúpiť? Zdá sa, že nie, čiže rozprava je ukončená a hlasovanie, budeme, hlasovanie sa koná zajtra. Schôdza pokračuje zajtra 25. marca 2010 od 9 do 13. E, program bol zverejnený, je na web stránke Európskeho parlamentu k dispozícii a ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam a ďakujem tlmočníkom, ktorí či už z povinnosti alebo z radosti z európskej politiky tu tak dlho zostali. Týmto uzatváram schôdzu.